slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani e, predsednička, vážení kolegovia, kolegyne, poslanci, poslankyne. V prvom rade vám chcem poďakovať za všetky tie otázky, ktoré boli položené, aj za zaujímavú výmenu názorov, ktorá tu prebehla. A dovolte mi ubezpečiť vás o jednej veci, a síce ak získam vašu podporu a vašu dôveru, pretavím svoje slova do skutkov. Počas tohoto vypočutia som sa vám snažila poskytnúť taký pohľad toho, ako tieto kroky budú možno vyzerať spolu s vami, s členskými štátmi a sociálnymi partnermi. Nová komisia chce investovať do ekonomickej obnovy a tvorby zamestnanosti chceme pomôcť, aby uchádzači o pracovnú, pra, pracovné miesta eh, mali opätovne šancu rozvíjať svoje schopnosti, svoje zručnosti, svoj potenciál, aby sme zvýšili ich mobilitu. Chceme e, zabezpečiť to, aby sme zaručili čo najlepšiu možnú sociálnu ochranu e, tak pre pracujúcich ako aj nepracujúcich a potrebujeme zintenzívniť e, možností boja proti chudobe. Potrebujeme bojovať za adekvátne a spravodlivé pracovné podmienky, bojovať proti sociálnemu dumpingu a ostatným formám zneužívania trhu práce a bojovať za spravodlivé a rovnaké podmienky pre všetkých. To sú tie cieľe, ktoré sme si vytýčili. A na dosiahnutie týchto cieľov chcem naplno využiť tie nástroje, ktoré mám k dispozícii. Budúca komisia bude mobilizovať až 300 miliard eur eh, do investícií a tvorby pracovných príležitosti e, v rámci môjho vlastného rozpočtu. E, ten bude tvoriť 10 celého európskeho rozpočtu e, v mojich prioritách a v rámci týchto priorit sa budem zameriavať všetky dostupné prostriedky na tie ciele, ktoré som práve opísala, na tvorbu pracovných príležitostí, posilnenie sociálnej ochrany a boj proti chudobe. E, záruka pre mladých, to bude jedna z hlavných priorít, ktoré si vytýčim a naozaj by som chcela, aby tento nástroj bol plne implementovaný všetkými členskými štátmi bez meškania, tak aby bol zameraný na merateľné a trvalé výsledky. Zamestnanosť a sociálna politika bude explicitnejšou súčasťou európskeho semestra, nevyhnutné reformy v členských štátoch, budú tiež eh, posudzované podľa ich eh, sociálnej výkonnosti, vážení kolegovia. Nová komisia má ambíciu toto dosiahnuť zjednotená ako tým pod vedením Žána Klóda Junckera. Budeme to robiť aj v rámci partnerstva s týmto parlamentom, no a samozrejme eh, s členskými štátmi. Uvedomujeme si, že spoločne čelíme veľkým výzvam a môžeme uspieť len vtedy, ak týmto výzvam budeme čeliť spoločne. Ak za 5 rokov budeme môcť povedať, že dnes Európa vytvorila viac pracovných miest a znížila chudobu, tak potom budeme vedieť, vážení kolegovia, len vtedy budeme vedieť, že sme naozaj urobili rozdiel alebo zmenu pre ľudí. A ako som už hovorila vo svojom úvodnom vystúpení, toto je to, o čom je Európa pre ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu. Teším sa na ňu. Ďakujem. Once again, thank you, uh, Madam. Ešte raz srdečná vďaka pani Tyson. Ďakujem aj všetkým poslancom, e, ktorí sa zúčastnili tohto e, vypočutia. Schôdza koordinátorov prebehne s zatvorenými dverami a koordinátori vyhodnotia toto vypočutie. Toto stretnutie prebehne od 13. do 14. hodiny v sále ASP 5 G2. Schôdza koordinátorov na vyhodnotenie tohto vypočutia o 13. hodine do 14. hodiny v sále ASP 5G2. Ďakujem pekne všetkým.